Žiadali sme, aby výbor pre rozpočet bol taktiež pripojený na organizáciu vypočutia, ktoré je navrhnuté a týka sa výboru pre rozpočtovú kontrolu o ochrane vlastných zdrojov. No a pani Selin bola určená ako zodpovedná osoba za vypracovanie gender mainstreaming Čiže hovoríme o integrácii rozmeru rodovej rovnosti do práce výboru pre rozpočet. Chcel som sa ubezpečiť, že ste dostali oznámenia, e, ktoré hovorili o tom, čo sa dialo na našich schôdzach 20. 24. 5. septembra 1. oktobra. Predpokladám, že nemáte žiadne mimoriadne pripomienky, čiže sa môžeme dostať k hlasovaniu. Budeme hlasovať o návrhu. opravného rozpočtu číslo 2 Týka sa prebytku vyplývajúceho splnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013. Najprv by som dal slovo pánovi Depre, ktorý je spravodajcom. Ďakujem, pán predseda. Naozaj len stručne. Už som vysvetloval, že bolo potrebné navrhnúť opravný rozpočet preto, aby celý opravný rozpočet mohol byť riešený súčasne, pretože pokiaľ by sa to tak nedialo. Stanovisko rady by bolo také, že by prijali, čiže je potrebné vypracovať tento návrh. Chcel by som požiadať maximum kolegov, aby volili za tento návrh, pretože to je naša stratégia, e, ktorou chceme vyriešiť problémy v rokov 2014 a 2015. Čiže chcem povedať, že Podporujem dva pozmeňovacie návrhy, ktoré zapracoval e, pán Gardia Zabal. Takže dúfam, že všetci budeme hlasovať ako jeden. Dobre, čiže máme tu pozmeňovací návrh číslo 1, ktorý vypracoval spravodajca. Kto je za? Ďakujem. A kto je proti? Vidím dvoch ľudí, ktorí sú proti. Kto sa zdržiava? Tento pozmeňovací návrh je e, výborom prijatý. Recital D, pozmeňovací návrh pani Gardia Zabal. Stradajca súhlasí, kto je za. Ďakujem, zložte ruky, kto je proti. Kto sa zdržiava? Tento pozmeňovací návrh je prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 2, recital DA, nový. Spravodajca súhlasí, kto je za. Ďakujem, môžete z ruky zložiť, kto je proti. Ďakujem. Kto sa zdržiava? Nikto. Takže aj tento pozmeňovací návrh je schválený. Budeme sa teraz vyjadrovať k celému textu s týmito zmenami. Budeme hlasovať elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Le scrutin est clos. Hlasovanie ukončené. Vy ste nehlasovali, takže ešte raz hlasovanie otvorené. Nefunguje vám hlasovacie zariadenie? Bon, on va à nouveau. Skúste ešte raz. Ça ne marche pas non plus. Predsedovi to zjavne tiež nefunguje. Je to v poriadku? Mohli ste hlasovať, pokiaľ ste chceli, takže hlasovanie ukončené. Text odhlasovalo za text hlasovalo 24 poslancov, traja boli proti. nous avons maintenant une série d'amendements sur Teraz sa budeme venovať pozmeňovacím návrhom týkajúcim sa Fondu pre prispôsobenie globalizácii. V druhom odseku A novom je tam pozmeňovací návrh 2 Potom odsek 5a, nový spravodajca. Súhlasí, kto je za. Budeme hlasovať elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Takže tento Pozmeňovací návrh je schválený, za bolo 14, 9 proti. Pozmeňovací návrh 4, to je odsek 9a nový. Spravodajca súhlasí, kto je za? Ďakujem. Teraz kto je proti? Kto sa zdržiava? Prijaté. Odsek 9b nový, pozmeňovací návrh číslo 5, spravodajca súhlasí, kto je za? Ďakujem. Zložte ruky, kto je proti? Nikto, nikto sa nezdržal. Prijaté 13a, nový, pozmeňovací na rok 6, sa súhlasí, kto je za? Ďakujem, teraz proti, nevidím nikoho, nikto sa ani nezdržal. Takže 13b, nový, spravodajca nesúhlasí, to je pozmeňovací na rok 7, kto je za? Budeme hlasovať elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Nefunguje hlasovacie zariadenie. Petnáct za, 8 proti. Pozmeňovací návrh schválený. 13C, pozmeňovací návrh 8, pokrytý 13D, nový, taktiež. E, úvodné ustanovenie EA, nový, pozmeňovací návrh 1, spravodajca súhlasí, kto je za? Ďakujem. Zložte ruky, kto je proti. Kto sa zdržiava? na návrh prijatý, takže budeme teraz hlasovať e, o celom texte s týmito schválenými zmenami. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Text bol Prijatý 21 za, traja proti. Dostávame sa k druhej správe o prispôsobovaní globalizácii. To je správa pánu Sarvama, pána Sarvama. Spravodajca sa nechce špeciálne vyjadrovať, takže môžeme hneď pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňovacích návrhoch odsek 1, pozmeňovací návrh 2, spravodajca súhlasí, kto je za? Ďakujem. Zložte ruky, kto proti. Kto sa zdržiava? Prijaté 2A nový, na vrch 3, spravodajca nesúhlasí. Kto je za? Budeme hlasovať elektronicky. Buďte takí láskaví, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Pozmeňovací návrh bol schválený, 17 ľudí za, 18, oh, pardon, 8 proti. 6A nový, pozmeňovací návrh 4, pokryté 7A nový, pozmeňovací návrh 5, spravodajca súhlasí, kto je za? Ďakujem, zložte ruky, kto je proti? Zdržiava sa. Jedna osoba sa zdržala. 7B nový, pozmeňovací rok 6, spravodajca súhlasí, kto je za? Ďakujem, zložte ruky, kto je proti. Nikto a jeden je proti, nikto sa nezdržiava. Schválený 7C nový, spravodajca súhlasí, kto je za. Ďakujem, zložte prosím ruky, kto je proti. Traja sú proti, nikto sa nezdržal. Prijaté odsek 8, pozrieme si na vrch 8, spravodajca súhlasí, kto je za. Ďakujem, zložte prosím ruky, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Úvodné ustanovenie DA nové, pozmeňovací návrh 1, spravodajca súhlasí, kto je za. Ďakujem, môžete ruky zložiť, kto je proti, kto sa zdržal. Nikto, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu o celom texte aj s prijatými zmenami. Budeme hlasovať elektronicky, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Celý text aj so zmenami bol schválený 20. Jedna z vás, štyria boli proti. Monsieur Depré, nous allons passer... Pán Depré, Prejdeme na oddiel 3. Aby sme hovorili o tých hlasovaniach, ktoré teraz predbehli, čiže ide tu o žiadosti o presun. A potom je tu pozmeňujúci návrh 31, ktorý ste chceli predstaviť. Možno, že by ste to mohli predstaviť všetko naraz a mohli by sme o tom aj naraz hlasovať. Ďakujem, pán predsedajúci. Tie dve prvé sa, o tých môžeme hlasovať naraz, 26 a 28. Je potrebné o tomto návrhu hlasovať tak, aby bolo možné vykonávať, hlas, vykonávať hlasovanie, ktoré teraz prebehlo, pretože je potrebné presunúť zdroje, ktoré sú zapísané do rezervy v Európskom fonde pre prispôsobenie globalizácie do samotného fondu takým spôsobom, aby tie sumy mohli byť uvoľnené. Čiže by som chcela, aby sme hlasovali pozitívne, čiže za tieto dve požiadavky. Takže kto je za? Ďakujem, kto je proti? Proti? Vy ste proti? Áno. Kto sa zdržiava? Pozmeňovací návrhy 26, 28 boli schválené. A teraz 31, pán Depre. 31, pán predseda, to je trošku niečo iné. Každý rok výbor ústanoví, vypracuje návrh všeobecného presunu, vďaka čomu je možné opätovne vyvážiť platby pre predbiehajúci rozpočet a tieto financovanie možno uskutočniť vnútornými presunmi v rámci tej ktorej kapitoly, dotknutej kapitoly rozpočtu. Avšak, keďže my nie sme v rozpočtovej kapitole, budeme potrebovať schválenie a to je práca komisie, čiže ten návrh presunu sa týka potreby finančných prostriedkov, ktoré nemožno uskutočniť vnútornými presunmi v tej jednotlivej kapitole a pokiaľ ide o presuny v roku 2014 sa týkajú platieb, ktoré predstavujú 177,1 miliónu e- eur, čo je 0,1 celkových platieb, ktoré sú schválené v rámci rozpočtu na rok 2014. Takže ak chce, budete chcieť, môžem vám poskytnúť aj detálne informácie, pokiaľ to niektorých z vás zaujíma rozpočtových e, častí, ktoré sa týkajú ktorých sa dotýkajú tieto presuny. Avšak myslím si, že by to trvalo minimálne 20 minút, takže by možno bolo dostačujúce, aby som, aký vás požiadam, aby ste hlasovali o tomto návrhu. Vidím, že nikto neprotestuje s kolegou, takže nemyslím, že potrebujeme detaily. Toto opatrenie by malo zabezpečiť platby v, v rozumných časových lehotách. Čiže sú to financie, ktoré, sú, ktoré nie sú využité a ktoré by bolo potrebné inde v iných častiach. Čiže je to akési opatrenie, ktoré umožňuje urýchlenie platieb. Čiže budeme hlasovať o 31, ktorí sú za, prosím, zvihnite ruku. Ďakujem. Teraz prosím zložte ruky, kto je proti. Jeden je proti, kto sa zdržiava. Nikto. Čiže pozmeňovací návrh 31 je schválený. Pani Holmajer Ešte je tu článok 50. Týka sa to plánu pracovných miest. Pán predseda, toto je návrh e, komisie, prosím, počúvajte. ma, pokiaľ vám niečo nie je jasné, dajte mi to na vedomie. Tento návrh by mal transformovať 45 pracovných miest AST 3 trvalé na poste AST SC4 a presunúť 26 dočasných pracovných miest ASTS, 10 dočasných pracovných miest AST4 a 9 dočasných pracovných miest AST3 na 45 postov AST SC4. Ešte doplním, že pokiaľ ide o OLAF, tak tam ide o presun dvoch pracovných miest AST1 na dva posty AST SC1. Ten, kto to bude schopný zopakovať, tak eh, toho budem považovať za super inteligentnú osobu. Ehm, pokiaľ ide o vplyv na rozpočet, ten nie je žiadny a podľa roz, článku 50 finančného nariadenia máme 3 týždne na vzne, vznesenie námietky, čiže do 27. oktobra môžeme toto robiť, pokiaľ dovtedy nebude vznesená námietka, tak ten presun vstupní do platnosti a nebude potrebné o ňom formálne hlasovať. Čiže mám dve pripomienky Prečo? Prečo toto bolo navrhnuté? Je tu jeden dokument, e, v ktorom sa vysvetľuje, že je to potrebné, aby sme umožnili vytvorenie kabinetu novej komisie. To je zdôvodnenie, ktoré máme, nachádza sa v dokumente, ktorý sme dostali od komisie návrh by nemal mať vplyv na rozpočet, avšak ja tu vidím, že to spôsobí nižšiu mieru e, nákladov, ak si dobre vykladám tú tabulku, čo znamená, že pravdepodobne tie e, posty klesnú z veľmi vysoko kvalifikovaných na menej kvalifikované, alebo som to inak vôbec nepochopil, čiže ja by som ocenil vysvetlenie zo strany komisie a k to nedojde, tak navrhujem, aby sme znesli formálnu námietku aby sme teda požiadali komisiu, aby nám poskytla viac informácií. Čiže by som chcel, aby hlasovanie bolo odložené, alebo aby nám to komisia vysvetlila. Keďže je komisia zastúpená, e, dokumenty, ktoré sme dostali, nám neumožňujú si urobiť o tom jasný obraz, e, tie zdôvodnenia sú nedostatočné, a vplyv na rozpočet podľa mňa nebol zhodnotený. Každopádne tá správa, správa ktorú ste nám podali, je, je naozaj zaujímavá, pán spravodajca. Čiže komisia, ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, ja sa pokúsim vysvetliť. Od 1. januára tohto roka existuje nová funkcia na úrovni e, pozícií asistentov. Je to pozícia na úrovni sekretariatu, ktorá bola vytvorená a ktorá pred doteraz neexistovala, vznikla naozaj iba tento rok. Očakávajú sa teda e, zamestnania pre činnosti sekretariátu, ktoré majú, tak povediať, nižšiu úroveň a tým pádom aj náklady na ne sú nižšie. No a z tohto dôvodu e, komisia bude môcť najímať na tieto posty. Bude potrebné, aby sa v tabulkách e, plánu pracovných miest. E, tie pozície uvádzali v rámci kategórií a funkcií a tieto tabulky musia byť tým pádom modifikované a keď komisia predstavila návrh rozpočtu na rok 2014, tak táto funkcia ešte neexistovala a v rámci návrhu rozpočtu na rok 2015 komisia už predpokladá štruktúru plánu pracovných miest a chce ju zosúladiť s novou kategóriou funkcií tejto chvíli sme na konci roka a nemáme dostatok pracovných miest na eh, úroveň pre sekretariat, čiže máme tam prázdne pracovné miesta a chceme najímať nových ľudí, čiže to bude stať trochu menej. Týka sa to niektorých eh, nových kabinetov, ktoré boli ustanovené v rámci komisie. Komisia chce najímať ľudí do tejto novej skupiny, ale zatiaľ to urobiť nemôže, pretože otázka schválenia pozícií na do tejto kategórie nie je dostatočná a preto sme použili článok 50, ktorý umožňuje akúsi pomerne nízku síce mieru flexibility, ale umožňuje ju a na základe neho budeme schopní najímať personál e, na sekretariat na tieto dva mesiace tohto roka. Bude to tým potom schválené, je to podľa pravidel. Umožní to aj akési šetrenie, pretože ide len iba o dve mesiace pred koncom roka a potom v rozpočte pre rok 2015 tam sa ráta s touto novou štruktúrou aj novými funkciami a pozíciami, ktoré vyplývajú z pokrytia týchto funkcií a tam je to číslo správne. Dúfam, že som to takto vysvetlil dostatočne jasne. Ďakujem. Pán Dobre, chcete reagovať? Áno, veľmi ma zaujalo, čo som si vypočul od komisie, avšak e, kladem si otázku, naozaj by som rád vedel, prečo nám toto nebolo vysvetlené úplne otvoreným, úprimným spôsobom, čiže o akú funkciu ide, o aký post. Pretože teraz ešte ministerský kabinet funguje, takže o ktorom poste a o ktorej funkcii hovoríme, prečo musíme použiť tento prístup. Nechám to potom na eh, kolegoch eh, poslancoch, aby si to sami zvážili. Ja v tejto chvíli nie som za schválenie tohto návrhu a návrhu, aby sme, to, aby sme hlasovanie preložili. Pán Ali. Uh, Vážený pán predseda, ja si myslím, že je to nejasné, čo sa stane s tými existujúcimi. Potrebujeme k tomu viac informácií, k tomuto rozhodnutiu. Preto podporujem to, čo povedal pán Gérard Dupré o predmetnej informácii. Nie som si istý, či z Európskej komisie sme dostali všetko, čo bolo treba. Navrhujem, aby sme teda hlasovali o návrhu spravodajcu. A teda navrhujem, aby sme získali ďalšie informácie, kto je za to, čo navrhuje spravodajca, čiže počkame, a súhlasíme so spravodajcom, dobre, kto je proti, kto sa zdržal. Niekoľko ľudí sa zdržalo, ale nikto nie je proti a väčšina žiada o vyššiu mieru informácií. Takže, pán zástupca komisie, síce ste sa snažili, ale ešte sa k tomu vrátime na ďalšej schôdzi, kde budeme očakávať preciznejšie vyjasnenie. Pani Holmajer tu nie je, má povinnosti niekde inde, Možno by ju chcel zastúpiť pán Fernández. Áno, pán predseda. Este temos eh, duas propostas eh, relativamente... Uh... Budem hovoriť po portugalsky, mám dva návrhy. Oba sa týkajú súdu, Európskeho súdneho dvora a transferov. Jedna jeden transfer je mm, čosi a 21 tisíc eur a druhý transfer je 413 tisíc eur a tento druhý transfer má dočinenia z financovania elektronických publikácií, s financovaním elektronických publikácií. Takže nie je tu problém so schválením týchto dvoch transferov. 413 tisíc eur. Mám tu pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka výboru regionov a transferu pod okruhom, ktorý má neutrálny dopad na rozpočet, takže v mene spravodajkyne pani Holmajer navrhujem, aby sme schválili oba tieto transfery. Ďakujeme. Budeme hlasovať blokovo. Kto je za? dolu ruky, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Takže sú teraz tieto transfery schválené a tým končím sekciu hlasovania na našom zasadnutí. Dám slovo panu Fernandezovi, aby nám predstavil správu o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Demokratickou republikou svätého Tomáša a Princovho ostrova. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo. Je to dohoda, je to istý protokol, ktorý sa týka rybolovného partnerstva, dohody medzi Európskou úniou a Sao Tome a Principe medzi týmito ostrovmi a dĺžka 2 milióny 805 e, miliónov eur za 4-3 roky a potom za prvé 3 roky 710 tisíc eur a nasleduje 675 tisíc za 4. rok. Čo sa týka tonáže, je to 7 tisíc tón ročne a 325 tisíc ročne. Je to vlastne rybolov v malom je to kampaň, takisto to bude financovať kampaň proti nelegálnemu rybárčeniu, rybolovu na ostrovoch Sao Tome a Princip. Vidíme, že tu ide o vzostup financovaní o 53 za prvé roky a celková suma vyplatená bude dvojnásobná, ako to naznačuje protokol. A Okrem toho chcem povedať, že tu ide aj o obavy v oblasti životného prostredia v rámci tejto dohody, ale z našej strany nie je problém so schválením tohto protokolu taký, aký je. Ďakujeme vám, pán Fernández, hovorí predseda. Chce sa niekto vyjadriť k tejto správe? Nie, nemá nikto záujem. Preto by som navrhol, preto by som pripomenul, že 23. oktobra máme lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a výbor bude hlasovať 20. novembra a vo výbore pre rybolov sa bude hlasovať 3. decembra a potom sa bude o predmetnom texte hlasovať v januári na plenárke. Dám teraz slovo pánovi Štefancovi, aby hovoril o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii je to správa Andersen, Írsko, Irland. Ďakujem pekne, pán predseda. Írsko predložilo žiadosť o finančný príspevok z Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii. Je to 171 nadbytočných ľudí vo firme Andersen Island, ktorá funguje v oblasti výroby šperkov a bižutérie tento prípad súvisí s obdobím od 21. oktobra 2013 do 21. februára 2014. Súvisí to s 172 robotníkmi, to je 70 z nich sú ženy a odvtedy sú nezamestnané. Takže celkový príspevok, ktorý žiada Írsko je 1,5 milióna eur a to bude použité na štrukturálne zmeny, ktoré vznikli vďaka globalizácii, na prispôsobenie sa týmto veľkým zmenám, ale bohužiaľ je tu treba žiadať o výnimku, pretože minimálne by malo byť 500 týchto robotníkov. Komisia však udelila túto výnimku, dovolila, aby sa udelila táto suma, pridelila táto suma. Ja takisto podporujem tento návrh komisie. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán spravodajca. Chcel by sa niekto prihlásiť o slovo? Ku správe pána Štefanca. Pozmeňovacie návrhy môžete navrhovať do 16. oktobra Neopravuje sa pán predseda. 16. oktobra to bude skúmať výbor pre zamestnanie. 23. oktobra o 12. to je termín na podávanie pozmeňovacích návrhov. A 3. a 4. novembra sa bude hlasovať na výbore pre rozpočet a potom v novembri e, sa bude o texte hlasovať na plenárke. Dám teraz slovo pánovi Negresku, aby nám povedal o správe Spreader Stores. Toto je žiadosť gréckých orgánov, aby mohli využiť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii po udalostiach v Grécku. Táto firma zbankrotovala po hospodárskej kríze a súvisí to 761 ľudí bolo prepustených vo firme. Táto firma pracovala v maloobchode, práve sektor maloobchodu bol ťažko zasiahnutý krízou, predovšetkým v Grécku. A čo sa týka ďalších čísel a faktov, Grécko naozaj bolo hlboko v recesii už 6. rok a mnoho pracovných miest eh, jednoducho bolo zrušených, a hlavne v malom obchode. Táto firma, o ktorej hovoríme v minulosti, bola popredným výrobcom gréckým odevov, textily, šiat a zatvorila sa, bola nutená zatvoriť eh, po hospodárskej kríze. Táto požiadavka bola predložená, aby, aby mohli čerpať z fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Vypracovali si projekt, ktoré sa... Tento projekt je konkrétny, špecifický, na špecifické opatrenia. Ide to približne 7 miliónov. 60% z tejto sumy sa práve minie na projekt, ktorý už bol vypracovaný. A FPG je, tvorí práve 60% z tohto príspevku, lehota podmienky, čo sa týka nediskriminácie a ostatné podmienky boli všetky splnené a práve preto môžem podporiť predkladaný projekt. Teším sa na pozmeňujúce návrhy, ak niekto si ich žela predložiť. Ďakujem. Chcel by si niekto položiť otázky? Nie. Takže by som chcel povedať, že výbor pre rozpočet sa, pardon, pre zamestnanie sa stretne 16. tohto mesiaca, 23. o 12. môžete posielať pozmeňovacie návrhy k správe, o ktorú ste si práve vypočuli 3. a 4. novembra sa bude hlasovať na výbore pre rozpočet a potom e, na plenárke sa tomu budeme venovať v novembri. Ak dovolíte, Prv ako prejdeme k časti schôdze za zatvorenými dverami, ešte by som sa chcel vrátiť k správe o politike mm, v oblasti realitnej činnosti. Pani Holmajer tu dnes nie je, aby nám túto správu predniesla. Možno, že by ju mohol zastúpiť opäť pán Fernández. Hovorili sme o politike v oblasti nehnuteľnosti. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o otázku Kene a ambasádu v Nairobi, prejdem do portugalčiny, ak dovolíte. A nossa eh, relatora para ter informação mais detalhada Naša spravodajkyňa vychádzajúc z článku 203 o finančných nariadeniach, rozanalizovala túto tematiku, ale nestačí to, potrebujeme k tomu viac podrobností, tak by sme mali predložiť lehotu o dva týždne, aby sme mali čas si utvoriť názor na túto tému. To je návrh, názor spravodajkyne aby mala čas si rozanalizovať túto záležitosť. A ja navrhujem, aby sme postupovali podľa jej návrhu. Nie sú námietky proti tomuto návrhu? Pýta sa predseda. Ak nie, posunieme lehotu, predložíme ju o dva týždne a potom pani Holmajer bude schopná nám predložiť nejaké pozorovanie alebo odporúčania. Takže si to preložíme, bude to na programe. Tým končí otvorená časť našho zasadnutia. Teraz prejdeme k nášmu zasadnutiu za zatvorenými dverami. Trojminútová prestávka nasleduje, počas ktorej poprosím tých, ktorí tu nemajú právo byť, aby odišli z miestnosti. Nech sa páči, prosím, odíďte. A tí z vás, ktorí tu máte právo zostať, to znamená, člen, poslanci Európskeho parlamentu, prosím, zostaňte.